Chers collègues, la séance est ouverte. S'il n'y a pas d'objection, l'agenda est réputé. Považujem náš program, myslím, môžem považovať za prijatý a rozhodnutia koordinátorov, to vám pripomínam. Z 21. februára máte v zložkách k tomuto stretnutiu. A ak z vašej strany nie sú námietky, tak e, vychádzam z toho, že tieto rozhodnutia sú i prijaté. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Poprosím, aby ste si zasunuli kartičky do hlasovacích zariadení. Budeme, e, urobíme skúšobné hlasovanie. Hlasujeme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci? Zdá sa, že nie. Pani Toma, nemáte kartičku? Táto preto, že je MDŽ, že? Končím hlasovanie. Tomu pekná väčšina početné e, hlasy, ktorí sa zdržali hlasovania. Teraz budeme teraz hlasovať o správe pána Daniele Viotyho. Kde sa nachádza? Chcem mu zaželať e, všetko najlepšie k sviatku. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že mi komisia, alebo teraz mi výbor niečo podaruje. Ďakujem. Bien, mes chers collègues. compromis... Takže kompromis číslo 1, kolegovia. Za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2. Za, proti. Zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 3. Za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti, to mi nie je úplne jasné. Takže overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Končím, končím hlasovanie. Prijíma sa prevahou 18 hlasov v prospech. Prijíma sa. C'était l'amendement numéro 41. Pozmeňujúci číslo 41. Kompromis číslo 4 za. 4. Za 4 je kto? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Päťdesiatdva pozmeňujúci návrh za. Proti? Zdržal sa niekto? Tu si overíme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 17 proti 12. 53 za. <coughs> Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 54 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 55 za. Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme elektronicky. Skutaj Končím hlasovanie. Prijíma sa 16 hlasov proti 14. To sme boli na 55. Kompromis 5. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pozmejúci návrh 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 7 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 74 za, proti, zdržal sa 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 76 za, proti, zamieta sa. 77 za, proti, prijíma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 95 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 kompromis za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma. Kompromis 14 za, proti, prijíma sa. Kompromis 15 za, proti, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 115 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 16 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 124 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 125 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 17 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 134. Hlasuje sa tu v štyroch častiach a je k tomu i ústny pozmeňujúci návrh k prvej časti. pardon, k tretej časti je ústny pozmeňujúci návrh. Ale o ostatných častiach sa hlasuje, že? Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť s ústnym pozmením za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Štvrtá časť za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa si návrh 135 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 136 s ústnym pozmenením za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 137 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 138 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa tretia časť za. Dobre, preverme si druhú časť. Overujeme druhú časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20 hlasmi. Dru- tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Štvrtá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz sa musíme znova pozrieť na niekoľko častí pozmenujúceho návrhu 142. Tretia časť 142 za, proti, Musíme si overiť tretiu časť 142. Hlasujme. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 17 hlasmi proti 12. Štvrtá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ak chcete, preveríme si to. Prosím, hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa s 17 hlasmi za proti 11. Kompromis 20 za proti, prijíma sa 21 za proti, príjima sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 151 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 152 za, proti. Podľa mňa je to prijaté, ale preverme si to. Končím hlasovanie. Príjima sa. 17 hlasov proti 15. 153 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 154 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 2. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, <coughs> proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 3. E, je bezpredmetný, pokiaľ viem, keďže sa prijala dvojka. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5 za, proti, prijíma sa. 6 za, prepačte, ten je bezpredmetný, kompromis 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz celý text elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Pridelíma sa 26 hlasov v prospech, 4 a proti a traja sa zdržali hlasovania. Tu máte peknú, pekný dar k sviatku, kolega. Blahoželáme vám. A teraz použitie nástroja spolupráce, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a Európsky fond rozvoja. To je ďalší bod, bod číslo 4. Ide o správa kolegu Sole. Pozmejúci návrh číslo 1 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 2 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa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 Zdržal sa niekto? Príjima sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis číslo 1 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. si návrh číslo 15 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si overíme. 15 si overme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 17 za, proti. Zdržal sa niekto, príjme sa 18 za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa 19 za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa 20 za, proti. Prepačte. 21 za, proti. Zdržal sa niekto. To si musíme overiť. A teda teraz hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 15 hlasmi voči 14. Pozmeniaci návrh 22, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. A teraz text ako celok v takomto pozmenenom znení v elektronickom hlasovaní. Končím hlasovanie. Prijíma sa 26 hlasmi, traja proti, traja sa zdržali. Ďakujeme a blahoželáme pánu Sole. Teraz mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, správa pani Gresle ide o otázku Goodyear, v, e, firmy Goodyear v Nemecku. Dvojka za, proti. Zdržal sa niekto? Dvojka teda ešte raz. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Odsek 2a, nový. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 3 za. Pán Wieland chce e, prehovoriť. V nemeckom znení u prvej žiadosti bolo napísané e, pozmeňujúci návrh 2. E, Preto som hlasoval takto. Neviem, či ste označili jednotku za prijatú. V nemeckom e, znení išlo v tom prípade totiž o pozmeňujúci návrh číslo 2. Pozmeňujúci e, návrh číslo 1 sa bude hlasovať úplne na záver, pretože sa vzťahuje na úvodné ustanovenie E. Takže teraz o dvojke najprv hlasujem. Pozmeňujúci návrh číslo 2, ten sa, to sme prijali 3 za, proti, zdržal sa niekto, to si overíme elektronicky, prosím, teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5 bol stiahnutý, 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 7 za, proti že sa niekto? príjma sa. 8 s ústnym pozmenením. Za. Proti. Zdržal sa niekto? prijíma sa. Deveť. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 10 s ústnym upresnením, technickým upresnením. Kto je za 10? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma za 11 za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma za 12 bola stiahnutá 13 za? Proti? Zdržal sa niekto? Overíme si, či je to naozaj tak. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 17 hlasmi za. 14 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 15 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 18 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 19 za, proti, držal sa niekto, príjma sa. Jednotka teraz, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. A teraz e, celý text e, elektronicky hlasujeme, prosím, teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 28 hlasov za, 3 proti. Pre, e, predsedničke Gresle týmto blahoželáme. Teraz nasleduje e, prevod, transfer, alebo teda žiadosť o presun a tu nám ho odprezentuje náš všeobecný spravodajca pán Muresan. Zišlo to z hlasovania, ktoré e, bolo práve potvrdené. Pán Muresan sa ospravedlnil, nie je tu, takže ten presun, ktorý nám navrhuje, vyplýva e, z hlasovania e, práve predbehnutého hlasovania o globalizačnom fonde. Hlasujeme teraz elektronicky Pán Murešan nám navrhuje plusko hlasovanie v prospech tohoto presunu. A len to vyplýva z predošlého hlasovania. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 23 proti 4. Pokiaľ ide o ostatné oddiely, Máme tu určité úpravy a tu dám e, slovo pánu Ashworthovi, ktorý nám odprezentuje svojho odporúčania, pokiaľ ide o ombudsmana. Ďakujem, pán predseda. Len jedna menšia zmena, ktorú vyžiadal ombudsman. Jedna, jeden permanentný AST miesto pretože je treba urobiť nábor e, konkrétneho človeka. Je to podľa článku 50 finančného nariadenia, čiže technicky by sme nepotrebovali o tom hlasovať, i keď ja odporúčam schválenie. Takže e, berieme na vedomie, e, že je to návrh transferu so schválením. Merci, Richard Ashford. Ďakujeme, Richard. Obraciam sa teraz na tieňových spravodajcov. Chceli by sa vyjadriť? Zdá sa, že nie. Následne nie sú ani výhrady a budeme považovať teda tento návrh za prijatý. A teraz e, sa pozerám na pani Holmajer, ale pokiaľ viem, k budovám ani nežiadala o nejaké hlasovanie. Takže sme vlastne uzavreli e, hlasovanie na dnes. Mm-hmm. Monika, vy ste ani nedostali nejaké nové informácie, e, kde by ste si želali e, hovoriť nám čosi o výbor, vo výbore na budúce. V ďalšom bude. Výborne. Teraz sa dostávame k diskusii o pilotných projektoch a prípravných akciách v rozpočte bod 10. Ide o rozpočet na roky 2018 alebo ten budúci 2019. Pán Muresan tu nie je a preto dám slovo pánu Viotimu, ktorý nám bude hovoriť o roku 2019, ale pripomenie nám aj to, čo sa udialo v roku 2018, takže pán spravodajca. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. pochopiteľne ešte nemám toho, čo veľa povedať e, k niektorým projektom, pretože pretože e, ešte, ešte nás čaká prezentácia, hodnotenie komisie a tak ďalej. Ale predsa len by som využil moje vystúpenie na to, aby som poďakoval kolegyňam a kolegom za hlasovanie o dokumente, ktorý sa týkal usmernení pre rozpočet e, na rok 2019. A my sme, ja len by som rád poukázal na pracovnú metódu, ktorú sme využili, um, pretože tieto metódy budeme využívať aj pri našich prácach na pilotných projektoch a tak ďalej. Preto sa budeme snažiť konštruktívne spolupracovať eh, s kolegami. Pán Murefan minulý rok eh, odviedol vynikajúci kus práce a ja by som sa rád inšpiroval eh, jeho prácou pochopiteľne budeme mať na zreteli aj e, to, e, čo nám povie samotná Európska komisia, keď bude vyhodnocovať pilotné projekty, ale myslím si, že tento výbor a Európsky parlament majú plné právo sa rozhodnúť na základe priorít Európskej únie na základe technických hodnotení komisie. Pochopiteľne preto očakávame od kolegyň a kolegov, um, že, nám, že, nám, že nám teda povedia a že budú spolupracovať s nami, aby sme sa dopracovali k všeobecnému konsenzu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za spoluprácu. Merci. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Teraz, teraz tieňový spravodajci, ale Monika odišla, takže pán Kolmel možno, chceli by ste eh, hovoriť? Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne chcem sa poďakovať veľmi pekne eh, spravodajcovi, pretože ten, táto oblasť je dôležitá ukázať, že EÚ nejde stále na vychodených kolajniciach, ale neustále sa snaží skúšať nové možnosti. Nie so všetkým, čo sa robí, sme šťastní, ale to tiež k tomu patrí. No a vo všeobecnosti to vnímame veľmi pozitívne. Ďakujem. Pán Depré tiež nás opustil. Nie, je predsa len tu. Pán Depré chce doplniť nejaký svoj pohľad na prípravné akcie či pilotné projekty ako tieňový spravodajca? Takú, takéto kvality možno ani nemám, pán predseda, tie, čo, ktoré ste mi, ste mi práve pridelili. Trošku som bol rozptýlený práve inou činnosťou. Aj, aj tak vám ďakujem za váš názor, ktorý ste vyjadrili. Pani Niriada, tá tiež nie je tu. Pán Tarant, Necháme ho, aby si dokončil telefonát. Bon, monsieur Taran. Comme monsieur Depré. Oui, c'est ça. Euh, monsieur Zoltek. Pán Zoltek tu nie je. Celkom dobre nám to odsýpa, pán spravodajca. To, ja to beriem ako e, signál, že mi dávate voľné ruky, takže sa rozhodnem sám o tom. Je to predsa dôležitá téma. Je to predsa manevrovací priestor, ktorý si chceme nechať parlament Práve cez pilotné a prípravné akcie budeme môcť eh, zapracovať určité inovácie do programov Európskej únie. A teda je to veľmi dobrá satisfakcia, keď potvrdíme eh, pilotné projekty a spojazníme ich. Zaujímavé bolo mať tie eh, operatívne kontrolné opatrenia. Mne sa totiž zdá, že ten, vý, eh, ten, ten, ten výbor je, alebo teda komisia za to postupy býva často nečinná. Pani Gardia Zabal, Chcete vystúpiť? Vy chcete e, kontrolovať efektívnosť realizácie a treba povedať, že aj samotnú realizáciu na doplnenie treba kontrolovať. Pán Rybich. Áno, srdečná vďaka, pán predseda. Ja si myslím, že pilotné projekty, e, samozrejme, tak všetky takmer a väčšina z nich má inovatívny prístup. Myslím, že tým e, sa môžu poskytnúť mnohé nové myšlienky i komisii a hodnotenie potom komisie z hľadiska priorit sa často mení v priebehu rokov. Pre nás v parlamente je to istý druh e, iniciatívneho práva, e, ktorým želania občanov potom môžeme iniciovať tu v, vo výbore pre rozpočet a tým máme zároveň i možnosť, aby želania, ktoré sú nám prezentované v tomto zmysle, aby sme ich mohli presadiť. E, napriek tomu to iniciatívne právo viac menej zostáva na strane komisie a pokiaľ sa to tam bude hodnotiť na sebe, tak to nebude na našom zozname. A preto ide tu o to, aby zachovaná zostala rovnováha medzi inštitúciami ale z komisie, aby sa bralo do úvahy veľmi silno to, čo chcú občania prostredníctvom svojich zástupcov. Ďakujem. Ďakujem, pán Depre. Len stručne chcem vám poďakovať, pretože ste povedali presne to, čo by som bol býval povedal ja. Tak to vám potom ja ďakujem takisto, že ma len potvrdzujete v mojich slovách. Ak už nikto iný nežiada o slovo, tak chcem osobne e, doplniť čosi osobného, keďže sme časovo e, veľmi dobre na tom. E, v roku 2016 sme viacerí podpisovali vlastne pilotné projekty pre učňov na 6 mesiacov. Ťažko sa ale dali merať náklady mobility. Išlo o mobilitu učňov 28 rôznych právnych systémov, ale akokoľvek e, komisia tieto e, pilotné projekty si vzala na svoje konto. 400 miliónov sa vyhradilo na roky 18, 19, 20 Erasmus e, Pro ako súčasť Erasmusu. Komisia dala na stôl na pozornosť, k pozornosti rady E, dátum 5. Oktob, 5. oktobra odporúčanie k osobitnému štatútu e, týchto prak- praxí v Európe e, s cieľom mobility, aby sa mohlo ísť smerom k, ku krajinám, ktoré v tom majú dobrú prax, kde sa takto dobre rieši nezamestnanosť mlad, mladých. Platí to pre Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Nemecko. A cez tieto pilotné projekty sa nám darí pokročiť a v, možno v budúcom VFR budeme mať špecifický program, e, pokiaľ ide o tento typ praxi, alebo teda presunov učňov. Ďakujeme vám za vašu e, odbornú e, účasť aby sme mohli dať e, do roku 2019 tieto pilotné projekty, ktoré zase javia veľmi sľubne. A teraz by som upresnil, že musíme rešpektovať určité lehoty, že totiž vaše návrhy pilotných projektov a prípravných akcií treba predložiť o 12. na neskôr 27. apríla, zostávam teda mesiac a pol, a návrhy musia byť predložené výlučne na základe nových elektronických e, formulárov zo strán e-committee budge. Takže to máte, túto linku máte v svojich zložkách na dnešné stretnutie. Est-ce que, la, Commission euh, souhaite apporter... Chcela by komisia čo si do, dopresniť k tým pilotným projektom, k tým k evaluácii, k inštrukciám? Um, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Možno len chcem privítať diskusiu, ktorú ste tu dnes mali. Myslím, že ako je zrejme z predbežnej správy, ktorú poskytla komisia pred niekoľkými dňami. Vyzerá to veľmi dobre z hľadiska e, implementácia 88 e, pilotných projektov a prípravných krokov, o ktorých sa hlasovalo na rozpočet na rok 2018 a je v podstate len jeden, jeden z 88, ktorý nebude implementovaný a tri pri troch prebieha interná kontrola v rámci komisie, takže myslím, že je to veľmi veľký úspech a tento úspech demonstruje, preukazuje dobrú kvalitu prípravných prác, ktoré sa uskutočnili zo strany spravodajcu i služieb komisie, takže rád by som na záver len poprial všeobecnému spravodajcovi za rok 2019 všetko najlepšie a chcem ho ubezpečiť, že zo strany komisie mu poskytneme všetku našu podporu, ako sme to urobili i e, v predchádzajúcich rokoch. Ďakujeme. Prejdeme teda. Pracujeme vo výbornom rytme, zdá sa. Hlasovanie sme mali skončiť o 10. a prejsť potom k návrhu rozpočtu parlamentu, menovite správa pána Rubika, to bolo odhadované na 10.15, sme teda e, o pol hodinu rýchlejší. Tu dám slovo pánu Rubíkovi, Budeme tu mať dva bloky. Otvorený blok a potom na, za tým blok za zatvorenými dverami. Pán spravodajca, máte slovo. Ja recht e, herzlichen Srdečná vďaka, pán predseda rozpočet na rok 2019 e, pre Európsky parlament. Je to samozrejme špecifický rok, pretože niektoré témy sú nové, otázky, na ktoré musíme dbať, či už je to na jednej strane Brexit, ktorý e, nás bude zamestnávať mimoriadne a zároveň vieme, že i viacročný finančný rámcový program na následujúcich 7 rokov bude tiež mať e, dopady a v roku 2019 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu a preto aj z tejto strany e, sú potrebné zmeny v rozpočte. Príprava na voľby e, v každom legislatívnom období sme to mali, takže sú to už e, čísla k dispozícii z predchádzajúcich e, legislatívnych období a tieto čísla ukazujú, že voľby do Európskeho parlamentu, najmä pri príprava, práca s verejnosťou zo strany Európskeho parlamentu, e, vedú občanov k tomu, aby si uplatnili svoje demokratické právo a to má mimoriadny význam a preto musí byť obyvateľstvo i informované nielen o aktivitách parlamentu a o, toho, o tom, čo parlament plánuje v budúcnosti, ale tiež o právach občanov, ktoré majú pri týchto voľbách. A samozrejme i politické strany, ktoré e, predstavujú rôzne koncepcie z hľadiska budúcnosti Európy majú svoje predstavy a myslím, že táto široká politická debata je potrebná na to, aby e, sme občanom ukázali, že v tejto oblasti e, chceme e, zlepšiť spoluprácu v rámci Európy. E, ťažiskové body mojej správy, keď prejdem k všeobecnej časti, návrh predsedníctva je v skutočnosti 18,79 Predsedníctvu sme už predtým povedali, že naša červená línia je 20 To znamená, parlament nesmie v žiadnom prípade súhlasiť e, viac ako 20 pre výdavky, e, správne výdavky dať k dispozícii administratívne výdavky a teší nás, že predsedníctvo túto červenú líniu, ktorú sme už e, načetli v predchádzajúcich rokoch, že ju zohľadnilo, keďže budúci rok je volebný rok a preto je mimoriadne dôležité, aby výdavky e, boli znížené do čo najväčšej možnej miery. Európsky parlament by tu chcel byť i vzorom pre národné parlamenty, a v súčasnosti je tento návrh na úrovni 18,79 To je najnižší podiel eh, počas 15 rokov a myslím si, že to je zároveň i postup, ktorý ukazuje, že chceme tieto obmedzenia spojiť zároveň s efektívnosťou a že tu v parlamente myšlienka na efektívnosť je centrálna. Rozpočet Európskeho parlamentu sa navyšuje o 3,9 eh, menej ako kapitola 5 z 5,25 25 eh, tu sme tiež pod kapitolou 5, čo si myslím, že je možné byť trošku úspornejší, zvýšenie z 3,9 e, na prvý pohľad vyzerá byť to navýšenie vysoké, ale je treba ho vnímať z aspektu, že v tento rok budeme mať mimoriadne výdavky, keďže je to volebný rok, 37,3 milióna eur a ďalší, ďalších 34,3 milióna eur mimoriadne výdavky pre bezpečnosť a rôzne ďalšie témy spolu. Mimoriadne výdavky sú 71,6 milióna a vieme, že dve tretiny rozpočtu Európskeho parlamentu je naviazen, sú indexované. To sa týka i odmeňovanie, paušálne náhrady pre poslancov, zamestnancov, ako zároveň i zmluvy, ktoré máme s budovami pre, týkajúce sa budov, takže tento všeobecný rámec uh, musí byť v tomto zmysle prediskutovaný a ja v diskusii budem tlačiť na to, aby sme dosiahli ďalšie úspory e, v tomto rozpočte pre parlament a bude to potrebné i e, v diskusii s predsedníctvom a preto e, budeme takto tvrdo viesť tieto diskusie. Pokiaľ ide o Brexit, na jednej strane máme pozitívnu správu, že 8. decembra prišlo k dohode aby rozpočty na roky 2019 a 2020 a Veľká Británia ako člen, budeme Veľkú Britániu ešte vnímať ako člen Európskej únie a potom ďalšie obdobie na ďalšie obdobie to zabezpečí istú mieru stability a záväzky, ktoré vyplývajú z finančného rámca, sa týkajú všetky parament parametry rozpočtu všetkých parametrov rozpočtu a preto je z môjho pohľadu veľmi pozitívne, že rozhodnutia boli prijaté s týmto smerom. Samozrejme i otázka sídla Európskeho parlamentu. E, sme, väčšina poslancov si je jednotná v tom, že chceme mať jedno sídlo Európskeho parlamentu. Otázka, sporná otázka je, kde má byť sídlo Európskeho parlamentu. Z správneho i legislatívneho pohľadu je našim sídlom Štrasburg a uh, hlavy štátov musia jednomyselne schváliť nové sídlo a pri 28 členských štátoch, prípadne v budúcnosti 20, pri 27 členských štátoch je to výzva. Parlament si môže niečo želať, ale rozhodnú šéfovia vlád a prezidenti. A preto tiež je opravné, ako opravné rozpočty budú v tomto zmysle usporiadané s Brexitom 1. apríla opúšťajú parlament poslanci z Veľkej Británie, ako i komisiu, teda parlament, súdny dvor a týmto strácajú vplyv na prijatie rozhodnutí pri 27 eh, ďalších členských štátov a bude zaujímavé, eh, keď, eh, ako bude vyzerať nové zloženie parlamentu. Veľská Británia už nebude v rozhodujúcich otázkach mať hlasovacie právo už od apríla budúceho roka. To nám samozrejme je veľmi ľúto. A teraz sa dostávame k voľbám na rok 2019. Tie budú sa konať bez Veľkej Británie. Tým pádom Veľká Británia sa vzdialuje od európskej demokracie a už nie je súčasťou demokratickej spolupráce. Pre nás je napriek tomu dôležité ukázať, že po dvoch svetových vojnách spolupráca v politike nám preukázala, že naši občania môžu žiť v miery v Európskej únii po týchto svetových vojnách, že otázky sa už neriešia vojensky, ale politikmi, politické riešenia sa hľadajú a keď aj niekto prehrá v, pri hlasovaní, ľudia sú schopní si sadnúť na kávu, pri káve a diskutovať o týchto otázkach. Ja tiež nie som uh, šťastný alebo spokojní so všetkými e, rozhodnutiami Európskeho parlamentu. Zažívame i porážky, to je súčasťou politického života, ale zároveň to ukazuje, že pre našich občanov dokážeme pracovať a dokážeme žiť v miery a e, zvládať problémy, ktorým čelia občania. Preto kampaň, 33 miliónov na kampaň, si myslím, nie je veľká suma. Za 500, máme 500 miliónov občanov, v EÚ a je tu diskusia o tom, či je to polovičná cena kávy, alebo e, keď sa na to takto pozrieme, je to veľmi e, šetrný rozpočet. Vieme, že naše strany doma sa vždy angažujú, ale s väčšinou nedávajú k dispozícii prostriedky, respektíve nedostatočné prostriedky a ani personál nedávajú veľmi k dispozícii pre európske voľby a to, čo my eh, robíme tu v Európskej únii, je dosť ťažké potom doma preksadiť a preto komunikačná stratégia Európskeho parlamentu musí byť taká prostredníctvom informačných kancelárií, ale i cez proces eh, tzv. špicen kandidátov, eh, aby sme ukázali jasne občanom, že otvorenými voľbami našu, chceme tvoriť naše politiky, ako vždy asi 50 poslancov už nebude ďalej kandidovať, respektíve nebude zvolených e, znovu. Týka sa to i par, budú teda poslanci, ktorí odídu, vrátane ich asistentov, respektíve stáži, stážistov, ktorí sa musia uh, prispôsobiť tejto situácii, aj rozpočet e, prechodných prostriedkov, to je mimoriadný Eh, jedinečný postup a je jasné, že tu potom tiež britskí poslanci eh, dostanú tieto eh, prostriedky, pretože záväzok do roku 2020 je týmto zabezpečený. Ďalší významný bod je veľká otázka týkajúca sa bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Je jednoducho rozhodujúce z dôvodu incidentov nielen v Belgicku, ale i rastúcou násilnosťou, rastúcim násilím sa musíme pozrieť na to, aby boli naše budovy zabezpečené a zároveň aj prístupné čo najlepším spôsobom. Pokiaľ ide o upgrade vstupov, ten už nastal, ako i oddelenie tokov návštevníkov. Máme Dom európskej histórie, parlamentárium a veľa návštevníkov prichádza aj vznikla veľmi atraktívna ponuka pre týchto navštevníkov. Teraz i v Štrasburgu máme novú krajinku, ktorá umožňuje návštevníkom lepšie pochopiť, ako funguje demokracia v Európe. A preto si myslím, že e, tieto praktické príklady, kde je možné vidieť, čo sa deje, modern, tieto moderné nové priestory treba privítať pretože tým sa dá dobre vysvetliť, čo poslanci robia, akým spôsobom europoslanci pracujú a ako vyzerá naša práca, čiže ako v škole, ako v podniku. V, nesedia vždy všetci členovia, nesedia všetci v pléne, aby ukázali svoju prítomnosť, ale že existuje e, rozdelenie práce a s väčšinou e, sedí tam väčšinou jeden z 28 komisárov, ktorý je zodpovedný za daný spis a potom aj príslušní poslanci, ktorí sú zodpovední za daný spis a prebieha intenzívne diskusia, ktorá zvyčajne už predtým e, sa vykonala v rámci jednotlivých frakcií a v rámci výborov, aby sme vedeli jasne ukázať, že tieto otázky sú pre nás e, centrálne. E, chceme ďalej pokračovať v pláne kybernetickej bezpečnosti, komunikačná bezpečnosť a efektívnosť, tie musia sa dostať do popredia, stať sa prioritou. My všetci vieme, že komunikácia s verejnosťou je mimoriadne dôležitá a vidíme, že ešte musíme viesť asi 800 trialógov v tomto legislatívnom období a mimoriadne výbory e, neustále pribúdajú a tu by som chcel poprosiť kolegyne a kolegov, aby sa pozreli na to, aby tieto osobitné výbory, to, tie, aby videli, že tieto osobitné výbory e, predstavujú vý, výrazný podiel nákladov, vrátane personálu, e, nákladov na tlmočenie a prostredníctvom týchto osobitných výborov e, strácajú riadne výbory na personále i kapacite schôdzi a moje želanie by bolo, aby osobitné výbory prostredníctvom konferencie uh, pred, uh, koordinátorov sme mohli zabezpečiť, aby v normálnej uh, práci, dobu normálnej práce boli začlenené a tieto osobitné činnosti potom v jednotlivom výbore aby mohli mu podie, eh, podliehať, tým by sme mohli veľa peňazí ušetriť, z, zbaviť sa dvojitej administratívy, keďže tu na nie je legislatívna úprava z pravidla. Myslím, že by bolo veľmi užitočné, ak by sme takéto eh, opatrenia smerom k väčšej efektívnosti mohli prijať. Potom prichádzam k ďalšiemu bodu, týka sa našich budov. Monika Holmajer už o tom hovorila napríklad Adenauerová budova v Luxemburgu. E, krídlo bude dokončené koncom roku 2018. E, východné uvidíme, či západné krídlo v priebehu roku 2019 potom tiež sa podarí dokončiť. Myslím si, že financovanie kap budovy e, veľmi, kat budovy veľmi transparentným spôsobom môže, musí byť zrealizované Chceme tu tiež podrobnejšie podklady dostať od predsedníctva. Presné rozdiely medzi plánom a reálnym stavom, ktoré sa ukazujú a potom potrebujeme vedieť presne, aké sumy sú ešte otvorené až k úplnému dokončeniu kat budovy, aby potom e, bolo možné posúdiť, aké budú dopady na rozpočet. Tiež vieme z diskusie v pléna hemiciklatu eh, v Štrasburgu a i v Bruseli. V oboch týchto hemisférach prišlo k renovácii stropov. Spomínam si na šokujúce obrázky ešte, kde moje pracovné miesto na pléne, ako i pracovné miesta kolegov, ako boli zničené nosníkom, ktorý spadol. E, našťastie sa to stalo v lete, v opačnom prípade mohlo dôjsť k veľkej katastrofe a preto otázka bezpečnosti budov. Nie sú to len tepelné napätia, ale i ďalšie napätia, ktoré sa týkajú budov. Myslím, že tie treba mimoriadne opatrne sledovať, zároveň i treba zaistiť bezpečnosť návštevníkov parlamentov. To musí byť skutočne prioritou a preto existuje plán, e, keďže budovy sú pre nás zásadné nielen krátkodobá renovácia, ale i strednodobé stavebné činnosti. Tie majú slúžiť k tomu, aby e, práca, ktorá sa reštrukturalizovala v posledných rokov, aby potom i v štruktúrach budov mohla byť odprezentovaná a preto i pre e, zamestnancov a poslancov je dôležité, aby mali dôstojné kancelárie, aby pracovné podmienky v kanceláriách boli také, aké ich poznáme, ako si ich vieme predstaviť i v sociálnej oblasti. V súčasnosti máme 1 plus 2 kancelárie v Bruseli a 1 plus 1 kanceláriu v Štrasburgu. Myslím, že vybavenie kancelárií i pre nasledujúce funkčné obdobie bude dôležité, pretože tu príde nová generácia poslancov, pre ktorých práve informačná komunikačná oblasť bude musieť splňať nové nároky, ktoré budú kladené na parlament. Už nebudeme tu mať len e, nebudeme mať možnosti dobíjať nástroje, zástrčky. Nehovorím viac o tom, že kvalita internetu e, nie je úplne taká, ako by sme si predstavovali a preto tu ešte existuje množstvo bodov. Rád by som eh, to zostručnil. Samozrejme, chceme pokračovať vo vzdelávacích eh, aktivitách One Stop Shop, paušale, ktoré chcám, chceme, web štatút chceme ponechať a zároveň menej byrokracie pre APAS a Maps, e eh, ďalej zníženie dokumentov v písomnej podobe a e, to všetko, čo máme, vedie k tomu, že veľká časť e, práce sa musí venovať len e, realizácii činnosti, kde si vieme predstaviť, že by sme si vedeli to premyslieť a zvážiť, ako by sme mohli jednoduchšie túto prácu vykonávať. Personál Eh, sme 59 miest eh, znížili, čiže 1% miest ročne sa znížilo. Cieľom máme zníženie o 5, cieľ 5% zníženie za 5 rokov sme z, eh, naplnili. Dúfam, že to i na národné štáty budú rešpektovať a že aj oni si premyslia, či by nemohli efektívnejšie pracovať. A najmä na záver by som chcel ešte povedať, časový plán je, že do 14. marca pozmeňovacie návrhy môžu byť podané a rád by som oznámil, že 22. marca bude diskusia o pozmeňovacích návrhoch. E, už teraz sa teším na komentáre kolegyň a kolegov, aby sme túto prácu mohli efektívne a, e, i prácu s verejnosťou mohli, optim, mohli odprezentovať e, v optimálnej forme. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, Ďakujeme pánu spravodajcovi za prezentáciu návrhu správy k rozpočtu parlamentu na rok 2019. Rok to bude výnimočný, pretože sa bude parlament na novo konštituovať. Ďakujeme za jednotlivé upresnenia. Tieňoví spravodajci sa môžu vyjadriť. Gardia, pani Gardia Zaval. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi zo pár pripomienok. A mám aj jednu sťažnosť. Pretože pán Rubík a zvyšok kolegov. Samozrejme, my pracujeme na e, tom, tomto dokumente a pracujeme s informáciami, ktoré nám má dať byro, ale jediné, čo sme dosiaľ dostali, bola ústna informácia minulý týždeň. Preto e, si myslím, že musíme vyhodnotiť správu pána Rubika aj z politického pohľadu a s tým teda, e, že máme určité fakty z uplynulých rokov k dispozícii, takže trošku som sa chcela posťažovať. Pán Rubík eh, hovoril, samozrejme je pravda, že ako všetky rozpočty konca mandátu sú osobitnými rozpočtami, na ktoré sa vzťahujú špeciálne výdavky, ktoré vyplývajú zo zmeny eh, legislatívneho obdobia, volebnej kampane, treba predpokladať aj mimoriadne položky v rámci rozpočtu. Tomu sa samozrejme nevyhneme je pravdou i to, že, za uplynulé roky došlo k mimoriadnym investíciám v záujme bezpečnosti a podobne. V každom prípade, a hovoril to aj pán Rubík a hovorí to aj v rámci návrhu svojej správy, tento výbor sa vždy snažil o udržanie výdavkov po kontrolou a vždy sme sa snažili, aby výdavky, ktoré vyplývajú z riadnej aktivity, každodennej aktivity s tým, že teda dáme um, dáme, dáme bokom mimoriadne výdavky a že tieto výdavky teda by, by rastli na základe inflácie a aby sme teda, aby sme teda a, sa, a samozrejme na tú infláciu treba vždy nahliadať. Potom je tu jeden problém, ktorý sa opakuje. A síce, že predsedníctvo prijalo veľa rozhodnutí, ktoré budú mať e, dôsledky, svoje rozpočtové dôsledky, ale ktoré sme nevyhodnotili. Napríklad rozhodli, že v Štrásburgu treba e, meniť niečo v kanceláriách, treba zväčšiť priestor, ktorý je k dispozícii, veci, treba renovovať reštaurácie a tak ďalej. To sú všetko rozhodnutia, ktoré sme my nevyhodnotili, či už s nimi súhlasíme alebo nie. Ale v konečnom dôsledku budeme musieť rozpočtovať aj majúc na zreteli tieto skutočnosti my sme sa snažili aj počas uplynulých rokov si jednotlivé veci ujasniť, keďže zdieľame právomoci pri rozhodovaní, ale v konečnom dôsledku má rozpočtovú zodpovednosť tento výbor a Európsky parlament. No a e, môžem snáď ešte povedať vopred, že budeme predkladať návrhy k jednotlivým témam. Jednou z tém, ktorá bola pomerne polemickou v rámci nášho výboru sa týka všeobecných výdavkov. Uh, Chýba nám e, nový návrh zo strany predsedníctva. Predpokladá sa, že zrejme pracujú na tomto návrhu. Podarilo sa nám dohodnúť na jednom, aceku, na jednom odseku, ktorý, ktorý od, od, odzrkadľoval názor väčšiny parlamentu, teda pracovali sme v tejto línii. Takisto predložíme aj návrh ohľadne preplácania misií. Ehm, aj pokiaľ ide asistentov. Na rok 2018 sme totiž navrhli, aby sa, vyrovnali, aby sa vyrovnala výška preplácania pre asistentov aj pre poslancov, ale um, bolo to síce schválené, ale ešte sa to nespustilo, neviem, neviem prečo. výdavky, výdavky asistentov, tam, tam žiadna, k tomu žiadna rezerva nebola, no ale myslím si, že by bolo by bolo veľmi logické e, vykompenzovať a nejakým spôsobom nastaviť rovnaké podmienky pre všetkých. Potom, pokiaľ ide o výdavky na e, pomoc alebo teda asistentov, v návrhu sa hovorí o tom, aby došlo k náležitému navýšeniu tejto chvíli už môžem povedať, že socialisti avizovali, že akceptujeme navýšenie na začiatku mandátu za istých podmienok, ale zdá sa nám, že už sme sa dopracovali minimálne teda, keď podmienky zostanú tie isté, že sme sa dopracovali k vhodnému objemu na to, aby sme aby sme teda, a, že sme dosiahli určitú príslušnú úroveň odmeňovania. Ďalší návrh. Uh, potom stážisti a podmienky stážistov. Pripravili sme štúdiu k podmienkam stážistov v parlamente. Je pravda, že situácia by mohla byť aj lepšia. Zorganizovali sme mini anketu a ukázalo sa, že len 25 percent stážistov má, e, dostáva plat vo výške okolo 1000 eur mesačne. Ale my sa domnievame, že všetci stážisti, ktorí pracujú v tomto parlamente, v kanceláriách poslancov, v politických frakciách, by mali mať dôstojný plat na úrovni na úrovni odmeňovania platov, ktoré platí v súčasnosti napríklad Európska komisia. Musíme zabezpečiť, aby boli náplnené základné sociálne podmienky a samozrejme myslím si, že ak chceme vyžadovať od my ako verejný orgán, od súkromných podnikov, aby nezneužívali stážistov, tak myslím si, že musíme ísť príkladom v tejto veci. A musíme požiadať predsed, predsedníctvo, aby modifikovalo podmienky a aby boli určité základné podmienky v zmluvách stážistov splnené. Pracujeme naďalej toľko k tým základným informáciám. Ďakujem. Ďakujeme pani Gadia Zabal. Slovo má pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánu spravodajcovi, pretože to, čo povedal, bolo nielen rozsiahle, ale podľa mňa i dostatočne podrobné na to, ako to my potrebujeme. Len podporím kolegyňu Gardia Zabal. Samozrejme, že musíme konečne dostať konkrétne čísla, aby sme mohli fundovane participovať na diskusii vo všeobecnosti tie základné línie spravodajcu sú pre nás e, vhodné. Je správne, aby sme naďalej plánovali e, so 751 poslancami. Nevieme predsa, čo sa udeje. Samozrejme, smerom dole môžeme ísť e, keď, a musíme ísť, keď príde Brexit. Treba to však ukázať vo veľkej transparentnosti ale aby tu neznikol dojem, že sme si vytvorili rezervu, ktorú potom presunieme na iné výdavky. To, čo e, odpadne, len preto, že máme menej poslancov, to sa potom musí aj dotiahnuť. A to je rozhodujúce práve v takom roku, ktorý je pred voľbami. Je tiež veľmi dôležité, aby sme čelili novým výzvam, E, teda pokiaľ ide o pracovné miesta a kvalifikovaných pracovníkov. Takéto podmienky sme doteraz nemali. Náš svet je čoraz virtuálnejší, na to treba reagovať. To znamená, že dnes v svojich tímoch by sme mali mať jednu či dve osoby, ktorí sa zaverajú výpočtovými e, technológiami, ale mali by mať na to aj výbavu. Poznám už e, kancelárie kolegov, kde sú tri eh, eh, obrazovky. To nebol zámer, eh, svet sa tak ale vyvinul, treba reagovať. Musíme im poskytnúť dobré pracovné miesta plniace zdravotné požiadavky. Preto si myslím, že treba sa zamýšľať nad tým. Verím tu našej administratíve, chcem doplniť jednu vec, ktorá nám leží na srdci všetkým, a to je znižovanie byrokracie. Toto slovo padne e, relatívne často a mali by sme ho i vážne brať. Každá, e, každé odstraňovanie byrokracie e, e, vedie často aj k zníženiu možností riadenia, ale to treba brať do úvahy práca nebude lepšia či transparentnejšia, keď sa budeme e, snažiť e, všetko detailne plniť. Bude to len e, komplikovanejšie. Uvediem ako príklad linku číslo 400. Podľa mňa každoročne je čoraz ťažšie plniť podmienky. Lineálom sa tu akoby meria, či potrebné logá majú určitú požadovanú veľkosť. To samozrejme môžete skúšať robiť. Medzičasom sa požaduje, aby sa urobil výhľad toho, koľko zákazok sa dá obchodnému partnerovi, v akom objeme, pretože od určitých cifier jednoducho je potrebný verejný tender. V podstate je to v poriadku, ale často neviete, keď teraz robíte zmluvu, či s touto firmou ešte niekedy vstúpite do kontaktu. Takže takéto veci len komplikujú v konečnom dôsledku bez toho, že by zlepšili výsledok. A to treba e, naozaj vzorovo riešiť, odstraňovať byrokraciu, aj keď budeme tým pádom musieť brať do úvahy, že e, doľaďovanie posledných detailov vlastne nakoniec nebude byť možné. Nebude možné. Ďakujeme. Som spokojný, že zákonodarcovia my ako e, zákonodarca sami máme určité svedomie a skontrolujeme si ho. Nestáva sa nám totiž často samým, že množstvom pozmenujúcich návrhov neprispievame sami k zložitosti pravidiel, k tej spleti. Sami často my spúšťame, s, do, s dobrými úmyslami, ale spúšťame tu, tie komplikácie. To potom vedie k finančným e, predpisom, ktorých zložitosť len narastá. Ďakujeme pán Kolmel a teraz pán Ali. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade by som i ja rád poďakoval pánovi Rubikovi za veľmi obsažnú správu. Samozrejme, Mohli by sme si zvoliť iný prístup k tejto správe. Môžeme, ehm, myslím si, že toto je jeden pomerne realistický prístup a ja to vítam. A treba, treba Treba pomýšľať aj na to, že, sme, že máme legislatívnu právomoc a treba, treba rozlišovať medzi legislatívnou právomocou a výkonnou právomocou. Nože v tomto smere si myslím, že táto správa pokrýva rámec Európskeho parlamentu, teda rozpočtový e, rámec Európskeho parlamentu na nadchádzajúci rok a takisto aj tie hlavné hybné sily, ktoré stoja E, za tými predloženými číselnými údajmi, ktoré sú súčasťou správy. Myslím si, že správa je pomerne široká na to, aby, aby teda e, priniesla všetky informácie ohľadne toho, čo sa udeje v roku 2019. Očakávame európske voľby a pokračovanie procesu Brexit a to všetko bude mať teda e, dosah na financovanie. S tým, s tým že veľ, s tým, že veľká časť výdavkov parlamentu sa valorizuje a zohľadnili sme aj ekonomický rast Európskej únie a všetko to potom súvisí aj s infláciou. No a navrhovaný rozpočet parlamentu um, sa opiera o e, viacročný finančný rámec a um, hovoríme tam o 20% celkových administratívnych nákladov. Hovorím o kapitole 5 a tam dochádza k nákladu o 3,5 a to je tam odôvodnené všetko v správe. Pokiaľ ide o túto časť, mohli by sme vziať do úvahy aj ďalšie postrehy s tým, keď porovnáme ročný nárast v parlamentu a v, rozpočtu parlamentu za, za posledných 5 rokov v rámci kapitoly 5 a môžeme, a môžeme povedať, že to bolo oveľa menej. Vítame návrh, pokiaľ ide o dialog medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, najmä v kontexte transparentnosti, lepšieho porozumenia úlohy legislatívneho procesu medzi e, občanmi v členských štátoch a pokiaľ ide o nadchádzajúce európske voľby. To všetko by sme mali zohľadniť pokiaľ ide o výkonnosť rozpočtovania, aj tam je dôležité povedať, že treba zdokonaliť efektívnosť a celkové výsledky e, práce, e, najmä v rámci víziev, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcich rokoch. Ali. La parole est à... Ďakujeme a teraz má slovo pán Tarant, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme ja pánu Rubikovi za to, že sa toho ujal za nás a je skutočne radosťou pracovať na takomto základe. Dovolte mi také rýchle tri pripomienky k niektorým položkám, niektorým záležitostiam, o ktorých ste hovorili a ktoré teda sa týkajú volieb a inštitúcií európskych. Musíme byť pripravení aj na to, že niektoré politické sily nás budú kritizovať. Myslím, že si musíme opätovne premyslieť to, akým spôsobom e, nás ovplyvní Brexit, nás ako parlament. A nemám, nemám, nemám na mysli len to, že nás opustia naši e, vynikajúci britskí kolegovia, ale ja to chápem tak, že e, sa dostávame do dôležitého problému využívania angličtiny. A to môže vytvoriť problémy pri prekladoch, respektíve na generálnom riaditeľstve pre preklady. Ja si myslím, že angličtina sa stane nezákonnou, tak povediac, nelegálnou, ale dohodli sme sa, že budeme ďalej používať angličtinu. Ale je to proste vec, o ktorej by sme mali diskutovať. Po tretie, som veľmi rád, že spravodajca si zvolil prístup synergii medzi parlamentom, výborom regionov, ekonomicko-hospodárskym sociálnym výborom, e, kedy sa snaží alebo hovorí o jednotlivých synergiách, ktoré možno dosiahnuť. A myslím si, že je to dobrý prístup. No a mm, na záver, možno by sme o tom ešte mohli hovoriť za zatvorenými dverami, ale Máme tu e, otázku fondu z dobrovoľnými dôchod, dobrovoľného fondu, dôchodkového fondu a myslím, že by sme sa mali prizrieť na každý technický aspekt e, tohto fondu, aby to nezaťažilo náš rozpočet. Myslím si, že pokiaľ ide o otázku finančných prostriedkov, možno, že to nie je až taká veľká vec, ale z pohľadu, ako to fungovalo predtým, možno by sme sa mali na to ešte lepšie pozrieť, podrobnejšie si to zanalizovať aj z pohľadu tých volieb, ktoré prichádzajú v budúci rok. Takže to je, to, to je všetko. Ďakujem. Merci, Ďakujeme pánu Tarandovi. Slovo má Marko Zani. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem správodajcovi za návrh dokumentu. Dovolte mi zo pár pripomienok a samozrejme následne budeme pracovať so správodajcami a temými správodajcami. Poprvé, metóda práce. Zdieľam kritiku e, pani Gardia Sabal, pokiaľ ide o chybajúce dokumenty. Téma rozpočtu je komplikovanou témou, či už z politického alebo technického pohľadu. Nie je jednoduché pracovať bez dokumentov najmä ak ide o malú skupinu, ako je moja, ktorá nemá prístup e, ani k predsedníctvu a ktorá nemá ani politických zástupcov v rámci predsedníctva. Čiže dúfame, že buď predseda alebo správodajca budú môcť e, naozaj zabezpečiť, aby sme mali všetku dokumentáciu, ktorú potrebujeme e, k našej práci k dispozícii. Vo všeobecnosti k rozpočtu ten, tento rozpočet vychádza z toho, že parlament má 751 poslancov. Nevieme, aká bude situácia v roku 2019 po Brexite. Rada príjme príslušné rozhodnutie, ale už dnes existuje návrh, ak sa nemýlim, výboru AFKO, kde počet pre ďalšie legislatívne obdobie, ktoré navrhujú parlamenty, bude 705 poslancov. Čiže máme čísla, ktoré vychádzajú 751 poslancov, ale pravdepodobne v roku 2019 počet bude e, samozrejme nižší. Hovoríme o návrhu, e, ktorý sa týka teda počtu z roku hovoríme o tých 3,9%, chceme porozumieť tomu, čo sa zamýšľa, ako sa zamýšľa postupovať, ak bude poslancov menej. Samozrejme, ak, ak, ak, ak to budeme porovnávať like for like basis, takzvané, tak eh, eh, je, bude samozrejme menej, ak budeme mať na mysli menej poslancov, ale vy ste, vy ste vy ste tam porovnávali americký kongres s Európskym parlamentom, ale nie som si istý, pretože ide o dve odlišné inštitúcie a ich právomoci sa líšia. A mm, tí z nás, ktorí kongres mm, mali prečo navštíviť, to vedia. Preto ja by som sa vyhol tomu, aby som takéto niečo porovnal, by som tieto dve inštitúcie porovnával k stážistom Zdieľam to, čo uviedla kolegyňa, ale predsa len by som niečo doplnil. Je tu aj citlivá otázka nás, poslancov, e, poskytnúť e, dôstojnú, dôstojné, od, odmeňovanie, dôstojné odmeňovanie tým, ktorí pre nás pracujú a ktorí musia zaplatiť nájom tu v Bruseli. A samozrejme neteší ma, keď si pozerám tieto údaje o stážistoch a neteší ma, A samozrejme, e, vy ste hovorili o tej minimálnej úrovni platu pre tých, ktorí pracujú pre nás. Vzhľadom na tieto číselné údaje treba naozaj, e, treba naozaj e, náležite sformalizovať túto vec, aby sme skutočne poskytli dôstojné odmenovanie týmto ľuďom, ktorí pre nás pracujú. Potom, mimoriadne výdavky Často sa hovorí, že rozpočet volebného roku je mimoriadným rozpočtom. Vieme, súhlasím, že Európsky parlament sa líši od národných parlamentov, čiže e, voľby e, sa konajú každých 5 rokov. To znamená, že hovoriť o mimoriadných výdavkoch e, vo volebnom roku mm, my ako výbor pre rozpočet musíme byť schopní e, vedieť naplánovať trošku vopred a myslím si, že, myslím, že sa nám to aj podarilo. Minuloročný e, rozpočet e, napríklad dal k dispozícii zdroje pre volebnú kampaň k voľbám 2019. Želal by som si možno, že takú užšiu definíciu mimoriadných výdavkov. Ja viem, že e, ide Brexit e, a že sa objavia ďalšie mimoriadné že už bude treba vynožiť ďalšie mimoriadne výdavky vzhľadom na situáciu. Prečítal som si dokument predsedníctva a generálneho tajomníka, pokiaľ ide o tieto výdavky a opätovne potvrdzujem žiadosť o to, aby tie výdavky spojené s volebnou kampaňou boli neutrálnymi výdavkami. Um, myslím si, to, to, čo som ale videl napísané, ma neteší a síce ide o to, že tieto výdavky budú slúžiť na podporu strán, ktoré ktoré teda sú e, e, za Európsku úniu. Čiže e, ja si myslím, že tá vízia je trošku nejasná a musíme sa ubezpečiť, že z, poli, že z politického hľadiska musíme sa ubezpečiť, aby boli tieto výdavky neutrálne a aby niektoré strany dostávali viac ako iné. Občania musia porozumieť tomu, ako fungujú naše inštitúcie. E, samozrejme, ak sú nedostatky, treba ich zlepšiť, ale určite ich neťahať do e, volebnej kampane. Potom nehnuteľnosti a príslušná politika. Aj tu by sme si mohli viesť lepšie. Ja som pracoval predtým e, ako, poradenc, ako, ak, ako poradca pre nehnuteľnosti a ak by som to mal vyhodnotiť z odborného pohľadu, e, ak by som mal vyhodnotiť tú našu politiku pre nehnuteľnosti, No už e, mal by som veľa pochybností, ak by som mal vložiť nejaké svoje finančné prostriedky či investície do týchto projektov. Napríklad, vý, napríklad výber e, budovy v Paríži, na jednej z najluxusnejších e, parížských ulic. Nuž, to vo mne vyvoláva pochybnosti, či vôbec tieto finančné prostriedky, či tieto investície sú investované dobrým spôsobom, alebo či sme vhodne investovali v porovnaní s účelmi, ktoré má naplňať takáto budova. Možno by, sme, možno by sme mali investovať finančné prostriedky na lepšie účely, ako napríklad dôstojný plat pre stážistov alebo na zlepšenie, e, zlepšenie podmienok zamestnancov jednotlivých skupín a tak ďalej. K týmto jednotlivým bodom sa samozrejme budem vrácať počas našich zasadnutí. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Pán Zany, Vypočuli sme si tieňových spravodajcov. Teraz dávam slovo kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pán Maňka. Ten je tak trochu prepojením medzi e, rozpočtovým výborom a predsedníctvom. E, chcem sa poďakovať Pavlovi Rubigovi naozaj za výbornú prácu a súčasne sa pripojiť k Ajder, ktorá kritizovala situáciu ohľadom podkladov naozaj nedá sa, nedá sa variť kaša z vody, čiže podklady naozaj sú potrebné a, a tento systém je potrebné zlepšiť. E, pán predseda, by som niekoľko poznámok povedal. Začnem jedným systémovým problémom, ktorý tu už riešime niekoľko rokov. Už v apríli pred dvomi rokmi tento výbor takmer jednomyselne odsúhlasil a takisto plénum veľkou väčšinou odsúhlasilo to, že raz za 5 rokov tento parlament nebude iba indexovať veci, ale sa bude, bude riešiť e, rozpočet tak, že sa bude vychádzať z aktuálnych potrieb. Lebo starajú sa veci, ako napríklad, keď kladieme otázky na komisiu, v roku 2015 nás to stálo 10 miliónov eur. Urobili sme opatrenia a v roku 2017 to kleslo na 5 miliónov eur. To znamená, sme znižili na polovicu, ale možno tá čiastka 10 miliónov sa indexuje ďalej a vôbec ju nepotrebujeme. A takýchto vecí môžeme nás toľko, že zistíme, že máme naindexovaných 70-80 miliónov eur navyše, ako potrebujeme a to zistíme na konci roka. A keby sme to boli dobili hneď, tak môžeme na začiatku tieto peniaze použiť napríklad na splátku e, našich budov a môžeme ušetriť ďalšie milióny na úrokoch, keby sme, keby sme e, dobre rozpočtovali. Čiže čo urobiť, keď parlament to odsúhlasil a parlament povedal, že prvýkrát sa bude takýmto spôsobom rozpočtovať pre rozpočet na rok 2018 a to sa neurobilo. Parlament opakovane svojim uznesením žiadal, aby sa to takto riešilo a znova nie. Čiže je to, pán predseda, niekedy demotivujúce, keď my niečo odsúhlasíme a potom to aj tak sa nerobí, tak na, na čo sa bude človek snažiť, aby nejaké prijal uznesenia, to je, to je, to je jedna vec. Druhá vec je, uh, uh, ja som my sme hovorili o parlamentáriách a o informačných kanceláriách aj na, na predsedníctve a tu je na mieste, aby v tých najväčších metropolách, ako je Paríž, ako je Rím a, a ďalšie, aby bolo napríklad parlamentárium alebo niečo spoločné s komisiou pevné a aby v takomto meste niečo bolo, lebo to pritiahneme sem naozaj ľudí, aby sme prezentovali Európu. Ale možno v tých malých krajinách by stálo za to, aby sme išli cestou napríklad mobilných parlamentárií, ktoré by sa nejakým spôsobom, možno by bolo dva týždne v nejakom okresnom meste, tam by ráno žiaci, študenti prišli, navštívili by to, e, by sa dozvedeli viacej informácií o Európe a potom by sa to presunulo do iného miesta. A ja som požiadal pána predsedu Tajanyho, aby sme analyzovali a e, náklady, koľko by takéto niečo stálo a pán Tajani sa zaviazal, že to urobíme, čiže možno, možno aj tento projekt e, príde behom roka na naše, naše, naše stoly. Ďalšia vec je, eh, ja som pôvodne mal byť eh, tieňovým spravodajcom pre rozpočet, ale eh, musel som sa toho zdať a poviem, poviem dôvod, aký. My máme dosť prípadov harašmentu, ktorý riešime v Európskom parlamente a niekedy sme tu cez 22.00 neskôr a vypočúvame svetkov. A tých svetkov sú naozaj desiatky a my sme amatéri. To znamená, že môžeme urobiť aj chybu, e, keď nemáme riadne preskúmané veci e, odborníkmi, ktorí by nám dali na stôl všetko preskúmanie, čo sa stalo, akým spôsobom, aké to má súvislosti a potom by sme my rozhodli. Keď takýchto odborníkov nemáme, tak môžeme urobiť chybu. A preto je potrebné, aby sme takýchto odborníkov mali. My budeme možno na budúcom biere pre, prejednávať e, dokument garažmentu a, a e, aktualizovať e, naše plány do, do budúcnosti, ale dospejeme zrejme aj k tomu, že je potrebné, aby sme takýchto profesionálov v Európskom parlamente zamestnávali. Jednak mediátorov, napríklad komisia má 37, to je naozaj potrebné, a jednak tých, čo nám preskúmajú takéto prípady, lebo nemôžem ja deň, noc sedieť, každý týždeň častejšie ako rozpočtový vývod a, a skúmať svetko, vypočúvať svetko. To, ja som sa neprišiel preto. Chcem, chcem správne rozhodnúť, ale nemôžem to robiť ja, alebo nejakí, nejakí ďalší amatéri, asistenti a ďalší. Tu, musíme, tu musia byť odborníci. Aj preto som sa vzdal uh, byť tieňovým asistentom, tieňovým spravodajcom, lebo sa to nedá sklbiť keď som mal v novembri, decembri spolu 13 trialógov a raz som mal vypočúvanie v harašmente svetkov, nemohol som byť na obi dvoch miestach naraz. A keď som bol spravodajcom pre rozpočet e, Európskeho parlamentu a iných inštitúcií pred desiatimi rokmi, tak som mal 126 rokovaní a, a to sa nedá všetko posklubovať. Čiže, čiže chcem iba ho aj pánovi Plazácovi povedať, že my budeme musieť počítať s tým, že nejakých profesionálov Európsky parlament v tejto oblasti bude musieť zamestnať, ak chceme byť naozaj seriózni a nie iba hovoriť niečo, niečo, e, niečo médiám. E, jedna poznámka iba. E, my sme hovorili aj na Bire k angličtine a ja poprvé, ja od začiatku verím, že Briti neodídu. Samozrejme, akože je to, je to je, je, to, je, to, je to ťažké a k tomu sa chystajú. Ale po druhé, angličtina tu bude navždy pokiaľ by aj Briti odišli, čiže ani to nemusím ani špekulovať, to by sme boli naozaj, u nás sa to hovorí v našej krajine kocúrkovo, to znamená e, niečo také, čo, čo, je, čo, je, čo je smiešné, ak by, ak by takéto niečo nebolo. Čiže angličtina tu bude vždy, o tom ani nemusíme uvažovať. Ďakujem za slovo, pán predseda. Merci. Ďakujeme. Teraz má slovo Monika Holmeier. Vážený pán predseda, po tom, čo sme hovorili, že otázka nehnuteľnosti tá nie je taká dramatická, chcela by som len povedať, že som nedávno viedla rozhovor s príslušnými osobami a snažili sme sa pre rozpočet naše informácie dostávať v dostatnom dostatoknom časovom predstihu, aby rozpočtári potom mohli to naplánovať v dostatočnom časovom e, priestore. A čo myslím je i pre pána predsedu, bolo to jeho želanie a my urobíme všetko preto, aby sme mohli e, urobiť väčší pokrok. A druhá vec, chcem sa vyjadriť k otázke stážistov. Myslím, že tu bude potrebné rozširovať E, rozlišovať. Či príde stážista na 4 týždne iba, ale sa tak trošku oboznámi s tým, nepo, nepozná sa sk, e, a potrebuje a po, to znamená, že nie je to niekto, kto skutočne môže prispieť, ale len nejakými maličkosťami, alebo či je to niekto, kto skutočne ako uh, uh, stážista je tu na rok alebo rok a pol zamestnaný a funguje vlastne ako asistent tento stážista. To je myslím, že téma, o ktorej budeme musieť hovoriť i vzhľadom k odmeňovaniu, pretože existujú rôzne praxe, ako som e, to počula v rámci parlamentu. A potom ešte špecifická situácia, ktorú bude potrebné zohľadniť, to sú tí, ktorí napríklad v rámci právneho vzdelávania sú platení už svojou domovskou krajinou a tu nemôžu byť ani platení ako asistenti, pretože ich, ich krajina platí. Ja viem, mala som podobný prípad, dostávajú z domu z domovskej inštitúcie 1500 eur a tu ešte nie, niečo dodatočnú sumu dostanú, ale tu bude potrebné rozlišovať medzi týmito prípadmi. Ale to takéto zneužívanie mladých ľudí, ktorí tu dva roky ako o, e, pracujú ako stážisti a platíte minimálnu sumu, to skutočne vidím aj ja kriticky a to bude to musela administratíva parlamentu skutočne preskúmať, aby sme dospeli k rozumnému riešeniu. Nevidím ďalšia rečníka. Myslím si, že situácia stažierov, praktikantov je otázka, ktorú treba vyjasňovať a rozlišovať medzi e, tými stažiermi, ktorí e, v rámci svojho kurzu musia prísť, stráviť mesiac či dva e, na, v európskych inštitúciách. To, to nie sú v skutočnosti praví, praví asistenti. A potom sú tu ale praktikanti, ktorí sa neskôr stanú vlastne prakticky asistentami parlament, poslancov. Treba tu hneď pravidlo, alebo nestačí len etika. Potrebujeme my vždy si dávať na všetko e, pre, e, pravidlá. Na jednej strane sa sťažujeme na hustú spleť e, pravidel, ale myslím si, že trošku by sme mali sa spolahnuť aj na svedomie europoslancov, vedieť, ako budeme odmeňovať stažiera podľa toho, čo nám prináša. Inak zase budeme mať ďalšie pravidlo a prispiejeme k zložitosti. A keď hovoríme o trialógoch, pán Ma- Manka to povedal, delíme sa tu e, na viaceré časti. Naše vlastné e, e sekretariaty sú veľmi mobil- mobilizované. Pán spravodajca, mohli by ste sa mali trošku pozrieť na situáciu e, v týmoch administratívnych e, rôznych výborov, sekretariátov, pretože je to trošku napäté, začína to byť vypeté je e, ľahké sa postarať o asistentov, ktorí pr- pracujú s nami, ale nestracajme e, e z pohľadu aj dobrý, dobre fungovanie sekretariátov výborov. Máme čoraz viac spoločných zasadnutí k výborov, prekryžujú sa nám trialógy, stretnutia, výbory a tým, týmy našich sekretariátov sú vo veľmi zložitých situáciách prekryvou a, a treba, treba dávať si pozor 3,9, e, tak ako to opodstatňoval s podrobnosťami a presvedčením pán Rybich, ale v, chvíli, v chvíľach volieb pripravte sa tí, ktorí nebojujú za Európu, hneď povedia, že, že komunikovať sa môže veľa, ale tieto otázky sú v, v srdci rozpráv. ak by sa to trošku zredukovať z 3,9 na 3,8, že? Teraz dám slovo pánu Rubigovi, aby e, uzavrel tento blok a potom by sme mali druhý blok e, za zatvorenými dverami. Myslím, že pán Maňka nám určite pomôže, aby sme mali určitý dokument, nemôžeme diskutovať, ak nemáme dokument. Takže e, napíšem list predsedovi inštitúcií a generálnemu tajomníkovi kolega Wieland, ktorý je náhradník v, tu vo výbore, bude, dúfam, na našej strane aj s pánom Sasolim v rámci, v rámci e, predsedníctva. Ďakujem pekne. Chcem sa veľmi pekne poďakovať kolegyniam, kolegom, ako i sekretariátu za podporu, pretože samozrejme pre nás eh, diskusia o rozpočte na budúci rok eh, bude veľmi hĺbková a ja som k dispozícii neobmedzenie pre osobné rozhovory. Je to samozrejme len hrubý pre, eh, prehľad. Vieme, že rozpočet Európskeho parlamentu potom vo všetkých, v mnohých detailoch e, bude upravený a preto body, ktoré kolegovia a kolegyne spomen, spomínajú, sú pre nás veľmi dôležité a preto prosím aj pozmeňovacie návrhy, aby boli takým spôsobom predložené, aby problémy, ktoré sme tu identifikovali, aby sme ich potom mohli o nich ich, zosúľadiť, o nich hlasovať a potom e, lehota mohla byť stanovená pre e, pozmeňovacie návrhy. E, chceme tiež povedať, že je veľký rozdiel, či pochádzate z veľkej krajiny s veľkým počtom obyvateľov alebo z malej krajiny, pretože ja napríklad na vlastnom príklade vidím, že som zodpovedný za štyri výbory a moji pracovníci potom musia niesť šírku práce v štyroch výborov, vy ste povedali, pán predseda, že sekretariaty už napriek tomu, že na sekretariatoch e, e, sa udiala špecializácia, ale tiež je tam, e, je to veľmi tesné, pokiaľ ide o personál, veľmi nabité. Máme množstvo tém s obmedzeným personálom, to treba realizovať a ja chcem všetkým mojim asistentom i všetkým asistentom, stážistom a personálu parlamentu poďakovať, že s tak obmedzenými prostriedkami dokážu toľko to zvládnuť. Dovolte mi e, vás prerušiť. Nemáme náhodou trošku veľa výborov? Ja, ja mám insgesamt... Áno, spolu máme 20 výborov. Keď e, ste krajiny, z krajiny s piatimi alebo šiestimi poslancami, tak je samozrejme problém, že množstvo tém vo výborov, že na to sa treba špecializovať a keď ste štyroch výboroch je takmer nemožné e, sledovať všetko dianie podrobne. No chcem poďakovať všetkým, ktorí to umožňujú. Myslím, že sme dobre pracovali. Rozhodnutia, ktoré sme príjmali, myslím si, že vo väčšine boli na dobrej báze a na základe dobrých znalostí. Ďakujem. Merci, monsieur... Ďakujeme pánu spravodajcovi. Tým pádom môžeme uzavrieť časť zasadnutia, ktoré bolo verejné. A teraz preruším našu prácu. Uzatvoríme túto časť a o 3 minútky sa pokračuje v zasadnutí za zatvornými dverami.